Um, Vážení kolegovia, začneme len preto, že máme zložité hlasovanie, preto začneme. Čiže najskôr správa pána Bonyho a keď budú všetci prítomní, tak začneme hlasovať. Už aj tak máme 6-minútový skl, schvalovanie e, programu. Ak nik nemá namietky, tak je program schválený. Teraz bod 2, oznam mi predsedu. Máme jazykový profil. Žiaľ, dančina, malčtina, maďarčina a irčina dnes nie sú k dispozícii. Druhý bod, schválenie e, odporúčaní koordinátorov podľa článku 205 vymenovania spravodajcov z spravodajca. Ja som bol vymenovaným spravodajcom, čo sa týka návrhu e, rozhodnutia vykonávacieho o e, záveroch Europolu. Potom pán Bony za EPP je spravodajcom pre výmenu informácií, skore, systémy skorého varovania a postupy zhodnocovania rizik pre nové psychoaktívne látky. Potom pani Makovej e, sa bude venovať správe vytvorenie Eurodaku. Je to nariadenie 604 20136. Predchádzajúcim správodajcom bol pán Krkop, ktorý odišiel do dôchodku, aj pán Dalton za EKR e, preberie túto správu. Krkop výmena informácií o príslušníkoch tretích krajín a ECRISom. E, spravodajcovia pre stanoviska pani Veržia za GUNGL, čo sa týka stanoviska o, o utečencoch a pohyboch migrantov. Vedúcim gestorským výborom je výbor AFED, takže e, dúfam, že súhlasíte so všetkými odporúčaniami koordinátorov. Ak áno, tak to považujeme za schválené. Teraz e, ešte pripomeniem, že treba mať elektronické hlasovacie karty a je tu nemecký tým, e, tým z nemeckej televízie. Je to mm, kanál pro Sieben sú tu, teda mali by tu byť. Takže ak ich tu vidíte, tak sú, to, uh, sú tu z nemeckej televízie pro Zibena. Ak nenamietate, tak tu aj ostanú. Teraz bod 3, bod predtým, ako prejdeme k hlasovaniu dnes. Ide o robotiku. Spravodajca je pán Bony. My sa zúčastňujeme podľa článku 45 je to e, správa z vlastnej iniciatívy. Pán Bony ako spravodajca predloží návrh stanoviska a slovo mu týmto aj dávam. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. E, výbor Júri pracuje na tomto stanovisku o robotike a my sme vypracovali e, stanovisko podľa článku 45 robotika a umelá inteligencia, ich vývoj budú mať pozitívny dopad na našu ekonomiku, napriek tomu, že máme e, viaceré obavy a sú tu možno aj hrozby. Ja som vypracoval návrh stanoviska v mene nášho výboru LIBE a zameriavam sa na rešpektovanie základných práv ale zároveň e, tak, aby to umožňovalo vývoj robotiky a umelej inteligencie. E, časť e, stanoviska sa týka aj etických aspektov. Je to veľmi dôležité pre robotiku a umelú inteligenciu a musia sa zase dodržiavať základné práva od samotného začiatku vývoja Taktiež je tam časť o ochrane súkromných, e, súkromia a údajov, takže budúca európska legislatíva by mala zahrňať ustanovenia o ochrane údajov, vrátane súkromia, či už e, štandardné alebo e, podľa vlastných predstav. Platí to napríklad aj v oblasti používania kamier a senzorov v robotoch. Musí to byť v súlade s právnym rámcom únie na ochranu údajov. A jedna časť sa potom venuje aj otázkam bezpečnosti údajov a dátových systémov a dátových datových tokov. Je to veľmi dôležité, pretože roboty budú prepojené s viacerými ďalšími zariadeniami a e, zdôraznil som aj potrebu e, rozvinúť rozpoznávanie hlasu systémov, pretože to bude kľúčové pre komunikáciu medzi ľuďmi a robotmi. A je tam aj odvolávka na dróny. E, Ozrkadľuje to stanovisko nášho výboru LIBE z minulého roka, kedy sme to schválili. A v neposlednom rade aj časť o príprave kódexu správania o e, súkromí a bezpečnosti, opäť pri robotike a umelej inteligencii je to veľmi dôležité, pretože to bude riešiť e, problémy, ktorý, e, ktoré, ktorými sa stretnú vývojári alebo prevádzkovateľia robotov v každodenne, takže treba sa tomu venovať čo najskôr a vyhnúť sa nedorozumeniam a nejakému chaosu a taktiež sa vyhnúť e, duplicitnej legislatíve a to, čo najskôr e, v tejto e, oblasti potrebujeme pravidlá a tak ako to uvádza, musia byť solidné lehota na predkladanie pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhov 11. október a hlasovanie vo výbore LIBE najneskôr 17. novembra. Um, pokúsime sa, o to poprosím predsedu, aby to bolo možno aj skôr, pretože, pretože výbor Júri hlasuje na konci novembra a bolo by dobré, aby sme to my mali už e, skôr, aby sa mohli zapojiť všetci, ktorých sa to týka. Ďakujem pekne, pán Bony. Áno, mal som spomenúť, že gestorským výborom je výbor Júri. Hovorilo sa o tom veľakrát na koordinátoroch, napríklad e, súkromie ale o tom ste hovorili. Je to aj v, vo vašom návrhu stanoviska. E, chceli by ste to mať skôr ako 11. oktobra, to som si poznamenal. Chcel by sa k tomu niekto vyjadriť? Tie, tieňoví spravodajcovia? Pani, pani Anderson, nech sa páči, máte slovo. Ja poviem, že vítam tento návrh stanoviska a blahoželám spravodajcovi za to, čo urobil doteraz. Je to solidné, o tom nie pochýba. Um, mm, um, mm, áno, v poslednej dobe došlo k veľkému um, pokroku. Väčšinou ide o pozitívne uh, aplikácie tejto technológie. Mne sa páči uh, hlavne výskumné E, stredisko v Írsku. Týka sa to robotiky a oblasti zdravia, takže určite e, treba uznať to, čo sa v tejto oblasti už dosiahlo, ale e, vývoj sa nie možno, že vždy riadi tým najprísnejším etickým postupom, základnými právami, takže musíme naozaj uznať alebo dosiahnuť to, aby sa to uplatňovalo konštruktívne a pozitívne. E, vítam slova spravodajcu. Hlavne v oblasti zdravia, záchranárstva a výskumu to je niečo, čo by sa malo podporiť zo strany EÚ. Aj Európsky fond pre inovácie a výskum by sa mal uh, využívať, ale nie e, e, pre vojenskú oblasť, pretože to ma trošku desí. Tieto prostriedky e, by nemali slúžiť na takéto vojenské použitie. Dúfam, že to takto spravodajca zabezpečí. Takže ešte raz blahoželám spravodajcovi a ďakujem. Ďakujem, Martina. Ešte nejaký tieňový spravodajca, spravodajkyňa alebo niekto iný? Takže pán Bony, niečo na záver. Teda stručne ďakujem za to, že ste na to poukázali, hlavne to, čo súvisí s výskumom. Mal by to byť e, jeden ekosystém a myslím, že musíme nad tým porozmýšľať, nad e, implementáciou. Máme ešte pár dní pre pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Ja budem samozrejme v kontakte so všetkými tieňovými spravodajcami. Všetky e, príspevky z výboru LIBE, ehm, to je dôležité pre konečnú podobu tohto, e, tejto správy. Ďakujem, pán Bony, je to veľmi zaujímavá oblasť pre náš výbor. Dobre, budeme hlasovať o 8. E, žiaľ, mnohí tu ešte nie sú. Ja by som najradšej pokračovala s tými, e, ktorí tu sú, s mojimi oblúbenými kolegami, ale e, žiaľ, nebude to možné. Takže si urobíme pauzu do 8. Áno, pani Grisbeck, rozumiem, ale bolo to oznamené na 8. 10 minút. Počkáme.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 ale sú eh, toalety vľavo. Um, ja som to nedávno objavil, nie je to žart. Dávam vám to do pozornosti. Takže hlasujeme o 8.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 Vážení kolegovia, prosím, zaujmite svoje miesta, aby sme mohli začať hlasovať. E, len sa chcem uistiť, že všetci máte svoje hlasovacie karty. Ak nie, tak mi dajte vedieť, aby som to mohlo, mohol zohľadniť. Budete dvíhať ruku? Dobre, takže vychádzam z toho, že všetci máte svoju hlasovaciu kartu. Všetci ste vybavení. Dávam ešte trošku času. Pokúsim sa ísť čo najrýchlejšie. Viem, že je veľa hodín. Dúfam, že to zvládneme čo najrýchlejšie. Pod 4 nášho programu ide o návrh odporúčania o dohode medzi EÚ a Čínskou ľudovou republikou o zrušení vizovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických pasov. Spravodajkyňou je Bodil Valero. Neboli predložené žiadne pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Chcela by sa spravodajkyňa vyjadriť. Zdá sa, že nie, takže ideme hneď k hlasovaniu. Prosím, hlasujte. The vote is closed. A hlasovanie uzatváram je to schválené. Okay, colleagues, we now move to the second vote. Ďalší bod. Boj proti e, korupcii a kroky nadvezujúce na uznesenie o organizovanom zločine. Spravodajkynia Ferrara je tam omiel v konečnom hlasovacom zozname. Na to som chcel upozorniť a týka sa to uznesenia a bodov 37 a 38 tie nie sú pokryté druhým kompromisom alebo návrhom 35 a bude sa teraz o nich hlasovať. Dúfam, že je to jasné, takže pristúpime k hlasovaniu, ale ešte sa obratím na spravodajkyňu Lauru Ferraru. Či sa chce vyjadriť, zdá sa, že nie. Takže ideme priamo hlasovať. Návrh 14. Hlasujte, prosím. je USAD o jedného naviac, o jedného riadného člena naviac, pani Sipel. Môžete to nejak vyriešiť? Teraz je to v poriadku. Končím hlasovanie schválené. Návrh 15. Prosím, hlasujte. Schválené. Návrh 16. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Návrh 17. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Návrh 20. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Návrh 22. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 23. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 24. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Návrh 25, prosím hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené 26, prosím hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Kompromis 1, prosím hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Druhý kompromis. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Návrh 34. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Pardon, zamietnuté opravuje sa predseda. Návrh 40, prosím hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 41, prosím hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 43, prosím hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 46. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 48. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 49. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 50. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 3. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 58. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 59. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 63. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie schválené. 64, hlasujte prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis a návrh 4. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis a návrh 5. Prvá časť. Prosím, hlasujte. Hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 37. Hlasujte, prosím. 37. 37. Ešte stále môžete hlasovať. Ak už všetci hlasovali, hlasovanie uzatváram. Schválené. Návrh 38. Hlasujte, prosím. úvode som povedal, že 30, o 38 budeme hlasovať. E, okrem pani si pozda sa nik nepočúval. Takže o 38 ešte stále môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 86. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 110. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 111. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Idem rýchlo na schvál, lebo je dlhý zoznam hlasovací, ale chcete, môžem spomaliť. Pani Sargentini je rozhodne proti. Kompromis 6. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 108, prvá časť. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Druhá časť. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. 107. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 7. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 57. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 121. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 124. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie zamietnuté. Kompromis 8, prvá časť. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 8, druhá časť. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 132, 133 identické. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 134. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 135. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 9. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 138. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 139. Otvorené. Ukončené. Prijatý 104. Otvorené. Pardon, 140. Otvorené. Ukončené. Prijatý 141. Hlasovanie otvorené. ukončené, prijatý, kompromis 10, prvá časť, hlasovanie otvorené, ukončené, prijatý kompromis 10, 10 druhá časť, hlasovanie otvorené, ukončené, schválený 145, hlasovanie otvorené, ukončené. Prijatý kompromis 11. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. Prijatý 151. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. Prijatý 152. Hlasovanie je otvorené. ukončené, prijatý. Kompromis 12, hlasovanie otvorené, ukončené, prijatý. Kompromis 12, teda pardon, 161 hlasovanie otvorené, ukončené, prijatý 163 hlasovanie je otvorené. Ukončené. Prijatý. 166 hlasovanie je otvorené. Closed. Ukončené. Zamietnutý. 167 hlasovanie je otvorené. Ukončené zamietnutý. 168 otvorené. Closed. Ukončené. Prijatý. 169 hlasovanie otvorené. Ukončené. Prijatý. Kompromis 13, hlasovanie otvorené. Ukončené prijatý. 173, hlasovanie otvorené. Ukončené, prijatý. Kompromis 14, hlasovanie otvorené. Ukončené, prijatý. 179, hlasovanie je otvorené. Closed. Ukončené, zamietnutý. 180 otvorené. Closed. Ukončené, zamietnutý. 181. Closed. Ukončené prijatý. Kompromis 15, prvá časť, hlasovanie je otvorené. Closed. Ukončené. Prijatý. Druhá časť. Ukončené. Prijatý. Kompromis 16. Hlasovanie otvorené. ukončené, prijatý. Kompromis 17, hlasovanie otvorené. Ukončené, prijatý. 188. Ukončené. Zamietnutý. 189 Ukončené. Prijatý. 190. Hlasovanie je otvorené. Closed. Ukončené. Prijatý. 191. 199, pardon. Closed. Ukončené. Prijatý. 193. Hlasovanie je otvorené. Closed. Ukončené. Prijatý. 194. Hlasovanie otvorené. Ukončené. Prijatý 196. Hlasovanie otvorené. Ukončené. Zamietnutý 197. Ukončené prijatý 198. Close. Ukončené. Zamietnutý 199. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. Carried. Prijatý 200 ukončené, zamietnutý. sa v 1, hlasovanie otvorené, Closed. ukončené, prijatý 2, ukončené prijatý 3, hlasovanie otvorené, ukončené, prijatý 4, ukončené, prijatý pozmeňujúci návrh 5, hlasovanie je otvorené, 5, 6 až 13 môžeme urobiť unblock. Takže 5 až 13, 5 až 13, 5 až 13 am blok, ak všetci súhlasíte. Súhlasíte, dobre, takže 5. Hlasujeme. Amendment 5, the vote is open. Hla, si návrh 5, hlasujme. The vote is closed. Ukončené. Prijatý 6. ukončené. Je 7. Hlasujte. Ukončené. 8. Hlasovanie otvorené. Ukončené. Prijatý. 9. Hlasujte. Ukončené prijatý. Ste nechceli o tom hlasovať aj blok, no dobre. 10, hlasujte. Ukončené. Prijatý. 11, hlasujte. Ukončené. Prijatý. 12. Hlasujte. Ukončené. Prijatý 13. Hlasujte. Kinga, musíte hlasovať. Hlasovanie ukončené. Prijatý 8 ľudí sa zdržalo. Dobre, ľúto, ale veľa stanovísk, musíme to odbaviť, takže prejdeme to čo najskôr. Nemôžeme ich robiť unblock. Prepačte, pán Angel, nemôžeme zrušiť výbor pre kontrolu rozpočtu. Takže nemôže to byť unblock. Musíme tým prejsť. Takže prejdeme rýchlo odsek 2 výboru DV, hlasovanie otvorené. Áno, odsek 2 DV. Hlasovanie je ukončené. Zamietnutý. Odsek 4 DV, hlasovanie otvorené. Ukončené schválený. Cek 5. Hlasovanie otvorené. Ukončené. Prijatý. 6. DV. Hlasujte. Hlasovanie ukončené. Prijatý. Cek 8. Hlasovanie otvorené ukončené, prijatý, 9 DV, hlasovanie otvorené, ukončené, prijatý, 10 DV, hlasovanie otvorené, ukončené, zamietnutý, 13 DV, hlasovanie otvorené, ukončené, prijatý, cek 14, DV hlasovanie je otvorené, ukončené, prijatý, no, teraz výbor pro eh, rozpočt, kontrolu rozpočtu odsek 5, hlasovanie je otvorené, ukončené, prijatý. 7, kont, hlasujte. Hlasovanie je ukončené, prijatý. Odsek 8, kont, hlasovanie je otvorené. Ukončené, prijatý. Odsek 12, kont, hlasovanie je otvorené. ukončené. Prijatý 13. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Prijatý. Odsek 14. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Prijatý. Odsek 18. Hlasujte. Ukončené hlasovanie. Prijatý odsek 19. Hlasujte. Hlasovanie ukončené. Odsek Odsek 19 bol prijatý, odsek 20. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Prijatý. Odsek 22. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Prijatý. Odsek 24. Hlasujte. ukončené, zamietnutý odsek 28, hlasujte 28, 28, kont, hlasovanie je ukončené, bolo to zamietnuté, odsek 29, hlasujte, hlasovanie je ukončené, zamietnutý. Teraz úvodné ustanovenia, výboru konta, úvodné ustanovenie B, hlasujte. Ukončené hlasovanie, prijatý. D, hlasujte. Ukončené, prijatý. Záverečné hlasovanie v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 48 hlasov za, 3 proti, 5 sa zdržali. Gratulujeme Laure Ferrare, našej spravodajkyni. Ďakujeme. So colleagues, we come Takže kolegyne, kolegovia, prejdeme k poslednému hlasovaniu. Ďakujem za vašu trpezlivosť, bolo to veľmi dlhé. colleagues, um, hneď, opätovne veľmi, dlhému hlasovaniu. Ďakujem za uh, vašu úžasnú disciplínu. Opätovne máme tu návrh uh, odporúčania pre komisiu k vytvoreniu mechanizmu EÚ k demokracii, právnemu štátu a základným právam. Spravodajkyňou je pani Intfeld. Kým prejdeme k hlasovaniu, ešte spravodajkyňa. Chcem poďakovať všetkým tieňovým, všetci, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy, spravodajcovia z AFKO, všetci zamestnanci. <clears throat> Veľmi ma Bola to veľmi pozitívna a konštruktívna spolupráca. Teší ma ten proces a takisto dúfam ma bude tešiť i výsledok hlasovania. Ďakujeme ti, Sofi. Po tomto úvode prejdeme k hlasovaniu. Môže to byť tak do hodinky, takže snáď ak pomôžete, čo najskôr to vybavíme. Prosím, pozornosť. Stiahnutý bol pozmeňujúci návrh 651. Pani Holmajer to oznámila. Začneme teda kompromis 16. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 268. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 27.0. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 17. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 283 po častiach, prvá časť. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Druhá časť. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 284. Prepáčte. 284 nebudeme riešiť, pretože to je len ústna poznámka pani Spinelli. Musíme ale ešte preveriť, či niekto je proti takejto ústnej poznámke pani Spinelli. Takže rovno hlasovanie. Takže 284. Končím hlasovanie. Príjima sa. 288. sme pri 288. Hlasujme. 288 hlasovali, prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Dva osem deväť. Dva osem deväť je vybavené. Teraz až končím hlasovanie o 289. Zamieta sa. 290 ústna poznámka. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Unavené sú asi už aj hlasovacie zariadenia. Kompromis 18, prvá časť. Končím hlasovanie. Príjima sa druhá časť. Končím hlasovanie. Príjima sa. 295. Končím hlasovanie. Príjima sa. 296. Končím hlasovanie. Zamietá sa 19. Končím hlasovanie. Príjima sa kompromis 19 a hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjme sa 3, 1, 1. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 20. Končím. Príjma sa. 3, 2, 1. Ešte kompromis 20. Takže 3, 3 2, 1. Končím hlasovanie. Zamieta sa 3, 2, 2. Končím hlasovanie. Príjma sa 323 a 324 ako identické. Končím hlasovanie. Zamieta sa 327. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjma sa. 3, 2, 8. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 3, 2, 9. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 21. Končím. Prijíma sa. 320, 340. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 341 a 342 identické. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 346. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 22, prvá časť. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Druhá časť. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 370. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 23. Končím hlasovanie. Príjma sa. 399. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 400. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 402.

ste dohlasovali, končím hlasovanie. Prijíma sa. Citácia 2. Pozmenujúci návrh 4 je 5. Pardon, 4 najprv iba. Končím hlasovanie. Zamieta sa. si návrh 5. Končím hlasovanie. Príjima sa. Citácia 3, pozmeňujúci návrh 6. Končím hlasovanie. Príjima sa. 7. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 8. Končím hlasovanie. Príjma sa 9. Končím hlasovanie. Zamieta sa 10. Končím hlasovanie. Príjma sa 10. Prepáčte, ešte 11. Hlasujme. Pozmeňujúci návrh 11. Stále hlasujeme o tomto. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 12. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 14. Končím hlasovanie. Zamieta sa 15. Končím hlasovanie. Zamieta sa 16. Končím hlasovanie. Zamieta sa 17. Zamieta sa 18. Končím hlasovanie. Zamieta sa 19. Končím hlasovanie. Zamieta sa 20. Končím hlasovanie. Príjma sa 21. Končím hlasovanie. Zamieta sa 22. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Identické 33 až 35. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 37. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 38. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 39-40 identické. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 42. zamieta sa 46. Končím hlasovanie. Zamieta sa 47. Končím hlasovanie. Zamieta sa 53. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 59. Končím hlasovanie. 60 a 63 identické. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 66. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 67 a tak ďalej. Identické. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjma sa. 69. Prepačte. Šesťdesiatdeväť je stiahnutá. Sedemdesiatjeden. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 72. Končím hlasovanie. Zamieta sa 73. Končím hlasovanie. Zamieta sa 74. Končím hlasovanie. Príjme sa 75. Končím hlasovanie. Príjme sa. Kompromis 1. Končím hlasovanie. Príjme sa. 83. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromis 2. Končím hlasovanie. Prijíma sa 88. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 89. Končím hlasovanie. Príjima sa. 90-91 hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 3. Končím hlasovanie. Príjima sa. 96. Končím hlasovanie. Príjima sa. Deväťdesiat sedem. Pozmeňujúci návrh 97. Končím hlasovanie. Zamietá sa. Kompromis 4. Končím hlasovanie. Príjme sa. 105. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjme sa. 106. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 5. Končím hlasovanie. Príjima sa. 118. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 6. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 133. Končím hlasovanie. Zamieta sa kompromis 7. Končím hlasovanie. Prijíma sa kompromis 8. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 139. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 140. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 9. Končím hlasovanie. Prijíma sa 147. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 148, hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie, schválené. 149. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 10. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 161. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 11, kompromis. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 173. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 174. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 175. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 176. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 177 a 178 identické. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 179. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 180. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 183. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 184. Uzatváram hlasovanie. 185. Hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 186. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 187. Hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 188. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 189. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 12. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 199 a 200 identické. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 202, 203 identické. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 204, 205 a 206 identické. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 209. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 207. Zamietnuté. 210. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. 211. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté 208. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Kompromis 13. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 221. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 222. Uzatváram hlasovanie. Schválené 223. Uzatváram hlasovanie. Schválené 224. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 225. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 14. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 15. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 245. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 250. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 252. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 253 a 254. Identické. 253 a 254 hlasujeme. Končím. Zamietnuté. 255. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. 256. Uzatváram hlasovanie. E-mailom to nepôjde. Zamietnuté. Ide o základné práva, to určite mailom nejde. Teraz ideme na prílohu podrobné odporúčanie 404. Hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 3A. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Kompromis 3. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 463, pardon. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 4. Prepačte, 464 ešte predtým. Hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 4. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Kompromis 5. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 6. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 7. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Je to lepšie. Kompromis 8. Cieľová rovinka. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 9. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Kompromis 10. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Kompromis 11. Hlasovanie končím. Schválené. 629 a 630 identické. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Šesto tridsať jeden. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 12. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 642. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 641. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. 640. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 13. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 647. Uzatváram hlasovanie. 648. Uzatváram hlasovanie. 649. Uzatváram hlasovanie. 650. Zatváram hlasovanie. Schválené. 652. Schválené. 653. Schválené. 654. Schválené. Citácie a úvodné ustanovenia. blok. Hlasujte, prosím. Môžem ich uviesť, ale väčšinou väčšinou ma vysmejete. Takže unblock. Asi nemáme jednotný prístup, ale teraz uzatváram toto hlasovanie. Unblock schválené. 408. Zatváram hlasovanie. Schválené. 409. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 411. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 413. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 414. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 415. Zamietnuté. 420. Schválené. 421. Schválené. 422. Štyristo dvadsať tri. 423 schválené. 425, 425 a 426 identické. Schválené. 427 a 428 identické. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 429. Nie, to bolo v tom bloku identických 430, 31, 33 identické. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 434 a 35 identické. Uzatváram hlasovanie. Zopakujeme. 434 a 435. Bolo to schválené. 436 a 437 identické. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 440 ale bolo to stiahnuté. 440, o 440 hlasujeme. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Nemusíte nás ani brať na vedomie. 441. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 442. Uzatváram hlasovanie schválené. 443. Uzatváram hlasovanie schválené. 444. zamietnuté. 445. Už sme skoro na konci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 446. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 447. schválené 448. schválené 449. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 2. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 454. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Stanovisko AFKO, AFKO 4. schválené. A v kod 9. Schválené. A v kod 10. Uzatváram hlasovanie. Schválené. A v kod 13. schválené. Avko 14. Zamietnuté. Avko 18. Hlasujte, prosím. Schválené. Konečné hlasovanie. Menovite hlasujte. Dúfam, že ste už všetci hlasovali. Hlasovanie uzatváram. Schválené 41 za, 11 proti, 2 sa zdržali hlasovania. Blahoželám spravodajkyni. Ďakujem za našu trpezlivosť pri tomto veľmi dlhom hlasovaní. Týmto sa končí hlasovanie aj zasadnutie, ak už nikto nič nemá. Hello. Hello. Mr. Chairman. Predseda, ja by som chcela oznámiť menšinové hlasovanie. Chcela som len ohlasiť menšinové hlasovanie. Áno, to písané stanovisko. Áno, podľa pravidla 156, chápem. Yes,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 Je to faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán Ujazdovský a ja v tejto správe predložíme protisprávu, pretože myslíme, že táto správa otvára e, cestu na porušovanie európskych zmluv, pretože zasahujeme do kompetencií, ktoré má rada. Áno. Bohužiaľ, bez mikrofónu. Kolegyne, kolegovia, ktorí sa pýtajú menšinovi, stanovisko podľa pravidla 56 máte 200 slov na vypracovanie menšinového stanoviska podľa pravidla 56 a to je možné a dva kolegovia uhlasili, že to urobia. To je možné a môžu predložiť takéto stanovisko, ak to želajú. Ak nie je nič, bude rôzne, tak ukončujeme. Ukončujeme túto schôdzu. Takže týmto pádom je koniec. A zasadnutie je ukončené.